dostanete slovo, pán Glicos. Ďalej sme dostali opravu textu z výboru e, TRAN. No a považujeme túto opravu za prijatú, ak sa požiada táto zmena v priebehu 24 hodín, bude považovaná za plátnou názov bude zverejnený v zápisnici po